mohla byť príkladom pre ostatných. Ďakujem pekne. Dobre, takže sa týmto dostávame na koniec tejto rozpravy. Hlasovať sa bude v stredu o 12. hodine. Teraz prechádzame na ďalší bod, správa Svensson politický rámec EÚ zameraný na boj proti násiliu páchanému na ženách. V prvom rade dostane slovo pani Svensson ako spravodajkyňa. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Na úvod by som chcela poďakovať tieňovým spravodajcom a kolegom e, vo výbore pre rovnosť príležitostí. Chcem im poďakovať za ich veľkú angažovanosť, pokiaľ ide o boj proti násilu páchanom na uh, ženách. Pred tým zajtrajším hlasovaním uh, o tejto strategickej správe by som mohla uviezť príklady žien, ktoré boli obeťami takéhoto násilia páchanom na ženách. Ale nebudem menovať tieto príklady, pokúsim sa sprostredkovať E, niekto, niekoľko takých obrazov takéhoto násilia predtým, než budeme hlasovať. A chcela by som tieto príklady tieto obrazy tu predostrieť, aby e, tu boli pred hlasovaním, aby každý poslanec a poslankyňa vedeli, že práve teraz majú možnosť bojovať proti tomuto násiliu prostredníctvom toho, že zahlasujú za túto správu v zajtrajšom hlasovaní. Pozrite sa napríklad na matku, ktorá so svojimi deťmi sedí e, na posteli, číta im rozprávku na dobrú noc, zrazu vyletia dvere, je manžel či otec detí stojí v dverách a tak deti aj matka e, hneď pochopia, že čo sa stane. Deti si natiahnu paplón cez hlavu, zapchajú si uši, zavrú oči, snažu sa, snažia sa zabudnúť na to alebo neuvedomovať si, čo sa udeje e, ale počujú, ako otec kričí, ako, ako e, bije matku a počujú mamu stonať od e, bolesti. Iný obraz. Žena, ktorá niekoľko rokov žila s hrozbou fyzického, psychického násilia, neustáleho ponižovania sa rozhodne, že musí z toho vzťahu odísť, ak má prežiť, ak majú mať deti e, lepšiu budúcnosť. Takže rozhodne sa odísť, e, nájde si chránené bývanie, pár dní tam teda býva, potom odvedie deti do škôlky a e, keď si de- deti zo škôlky vyzdvihne, vyzdvihuje, tak tam na ňu čaká ten partner, zautočí na ňu nožom a ona e, zomrie. Toto je to smrteľné násilie, ktoré je e, smerované proti ženám a toto smrteľné násilie, ako e, bolo vyjadrené v poslednom obraze, sa stáva e, vtedy, alebo dochádza k nemu vtedy, kedy sa žena rozhodne ukončiť takýto vzťah a najnebezpečnejšie pre túto ženu môže byť práve podať žiadosť o rozvod od, o rozdelenie manželstva s mužom, ktorý ju považuje za jej majetok. E, pretože vtedy vlastne muž si uvedomuje, že akoby strácal kontrolu nad touto svojou partnerkou. Ďalšie obrazy. E, dievčatá idú večer z kina, rozlúčia sa, toto e, dievča povie svoje kamarátke ahoj, uvidíme sa zajtra, už má len pár krokov domov a zrazu počuje za sebou ťažké kroky, e, len si rýchlo v krátkosti uvedomí, že niekto za ňou ide, e, je prepadnutá, znásilnená, prežije to, ale musí s tou udalosťou žiť celý svoj život a potom tu dochádza k zmrzačovaniu ženských pohľavných orgánov. No a plán komisie na realizáciu štokholmského e, akčného programu e, uvádza, že v roku 2011 až 2012 komisia predloží správu k tejto stratégii, ako bojovať proti e, násiliu páchanom na ženách aj v domácnosti. A táto správa má potom viesť k prijatiu akčného plánu na úrovni EÚ. To skutočne vítam a teším sa na taký takýto akčný plán. Bojovať eh, proti mm, takémuto rodovému násiliu musí byť aj eh, a je aj vysokou prioritou v rámci OSN. A eh, musíme si uvedomiť, že aj životy žien sú obmedzované práve takýmto násilím, ktoré je rozšírené v spoločnosti. A keď povieme, že ženy sú obeťami násilia pachanom na ženách, treba si niekedy povedať aj to, že e, ženy nie sú len obete, ale sú tu aj veľmi silné ženy, ktoré dokážu sa dopracovať k dobrému životu pre seba aj pre svoje deti. A teda je na nás tu v parlamente, aby sme poukázali, že podporíme aj tieto ženy. Ďakujem. A nők iránti együttérzéssel, és akkor megkérem Malmström biztos asszonyt a bizottság nevében. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Malmström. Veľa vážení poslanky, poslankyne, ďakujem pekne pani e, Svensson. Bolo to naozaj dojemné, ide o dôležitú tému. Boj proti násiliu páchanom na ženách predstavuje obrovskú prioritu pre komisiu a svedčí o tom aj naša stratégia pre rodovú rovnosť. Vy ste o tom hovorili, ešte stále je toto násilie veľkým problémom v Európe a preto sa e, naozaj v našich akciách na to zameriavame. Chceme mať konzistentné, jasné politické odpovede cieľom bojovať proti tomuto problému. Vítam vašu správu, pani Svensson, a naozaj vítam aj túto veľmi dôležitú iniciatívu. Je to možnosť na spoluprácu, na dialog a na vytváranie synergií medzi medzi tým, čo robí komisia, Európsky parlament. Ide o to zadefinovať budúce akcie v tejto oblasti. Vy ste hovorili o niekoľkých bodoch a je to aj súčasťou e, plánovaných e, e, akcií komisie zameraných na boj proti násiliu páchanom na ženách. My sa zameriavame na konkrétne akcie v tých oblastiach, kde máme jasný právny základ kvôli Lisabonskej zmluve. E, v nadchádzajúcom balíku budeme hovoriť o ochrane hlavne zraniteľných skupín žien a detí. Tento balík bude odprezentovaný budúci mesiac. Každá obeď násilia potrebuje pomoc po násilnom čine Ženy sú e, obzvlášť zraniteľné, ak boli obeťami domáceho násilia, e, ak boli znásilnené, ak boli prenasledované, alebo, e, aké, alebo ak bola akákoľvek iná forma násilia kvôli ich pohlaviu. Treba taktiež na to nastaviť aj justičné systémy, treba poskytnúť takýmto ľuďom ochranu a taktiež kompenzácie Zatiaľ nie je eh, minimálne zaobchádzanie s obeťami v EÚ a preto komisia chce eh, posilniť pozíciu obetí v e- Európe. Takže to je prvý e, krok, prvý súbor e, legislatívnych opatrení zameraných na e, ochranu obetí a na vzájomné uznávanie. Bude sa taktiež zameriavať pozornosť na zraniteľné skupiny, napríklad obete sexuálneho a domáceho násilia. Komisia taktiež bude podporovať poskytovať e, opatrenia na vzájomné uznávanie. To bude opäť v prospech e, obetí e, opakovaného násilia v domácom prostredí zo strany partnera. A komisia sa chce ubezpečiť, že žiadna žena, ktorá prekročí hranicu, ale ktorá bude požívať akúkoľvek formu ochrany, bude nechaná stranou. Náš balík stanoví všeobecný rámec, ktorý potom bude uzavretí ešte počas tohto funkčného obdobia. Budú dodatočné nástroje, nástroje ktoré sa zameriavajú, zamerajú na ďalšie e, obete, napríklad zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov, ale o tom ste hovorili vo vašej správe a súbežne budeme e, posilňovať pozíciu žien, budeme zvyšovať e, povedomie, budeme lepšie zbierať e, štatistické údaje o násiliu páchanom na ženách. Taktiež je tu práca Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a ten sa venuje aj analýze štatistických údajov. Takže záverom chcem zdôrazniť, že komisia v súčasnosti podporuje dôležitú finančnú podporu, ktorá sa chce zamerať na boj proti e, násiliu páchanom na e, ženách. Je tu napríklad program DAFNE, ale aj rôzne mimovládne organizácie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz dostane slovo tým, ktorí vystupujú v mene politických skupín, v prvom rade v mene e, Európskej ľudovej strany, pán Jiménez Beceril. Nech sa páči, pani kolegyňa. Dve minúty. Ďakujem pekne. Ja sa tu chcem vyjadriť k násiliu páchanom na ženách. Chcem proti tomuto násiliu bojovať ja si myslím, že je naozaj veľmi dôležité naďalej o tejto téme hovoriť e, na verejnosti. Nemôžete totiž to obhajovať e, nejakú nejakú záležitosť bez toho, aby ste mali e, vhodné fórum a ja si myslím, že parlament je vhodným fórum. Tieto ženy nás potrebujú ako zákonodárcu, musíme tlačiť na členské krajiny, e, musia byť stíhaní tí, ktorí sú autormi takých, takéhoto násilia. Ak si pamätáte, tak e, štvrtina žien minimálne raz za život zažila e, takúto formu násilia. Obeťami sú aj deti a teda nie je možné nežiadať e, silnú angažovanosť, tak ako to odporúča komisia v akčnom pláne. Ja myslím, že je potrebné znova a znova klas dôraz na to, že musia byť chránené obete, čo je aj cieľom Európskeho ochranného príkazu pre obete. Ja som bola spravodajkyňou na túto tému. Táto správa eh, bola konsenzuálna od samotného začiatku a to podľa mňa svedčí o tom, že keď hovoríme o boji proti domácemu násiliu, nech sa to týka kohokoľvek, eh, detí, žien alebo mužov, tak eh, určite to nie je niečo, z čoho by sa mal dať získať politický kapitál. Uh, Musíme sa spojiť a bojovať na odstránení e, tohto sociálneho zla. Už 10 e, ročia hovoríme o boji a pritom sa nám nepodarilo znížiť počet e, obetí na živote, takže asi niečo robíme nesprávne. Musíme teraz prejsť od slov k činom potrebujeme skutočné hmatateľné opatrenia, musíme uplatňovať existujúcu legislatívu, aby ženy mohli žiť dôstojne a bezpečne. Všetky obete musia vedieť, že budeme e, vždy na ich strane, budeme za nich alebo v ich mene hovoriť. A e, musíme konečne poraziť tohto e, nepriateľa nás všetkých, ktorý si už vyhľadal toľko obetí na ževete. Ja verím, že všetci tu prítomní so mnou súhlasia. Ďakujem pekne. Nebudem skákať dámam do reči, ale predsa len vás poprosím, aby ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz pani Thompson, máte minútu a pol, nech sa páči, so, za socialistov a demokratov. Ďakujem. Každá štvrtá európska žena sa stáva obeťou násilia, každá desiatá žena uh, trpí sexuálnymi, uh, sexuálnym obťažovaním. Uh, eh, 26% detí hovorí o fyzickom násilí počas svojho detstva. Čiže znamená to, že naozaj je situácia vážna, niečo sa musí stať, nesmieme predtým zatvárať oči. Nechcem počuť žiadne ďalšie historky o ženách, ktorým ich manželia uh, vyvíjali kyselinu do tváre, alebo ich rôznymi spôsobmi zranili. Počúvame strašidelné historky a to je skutočne hambou aj pre históriu EÚ. EÚ musí urobiť niečo hneď teraz, musí zastaviť toto násilie a teda táto správa je nesmierne dôležitá. Je to signál na vonok, že Európsky parlament je toho názoru, že e, rodové násilie je porušením ľudských práv. Komisia musí reagovať už teraz. Potrebujeme smernicu, chceme smernicu, ktorá e, zastaví násilie páchané na ženách. A potrebujeme koordinovaný prístup, musíme sa postarať o to, aby obete boli čo najlepšie chránené a musíme sa postarať o to, aby nikde v Európe nebolo možné beztrestne páchať násilie na ženách. A samozrejme masívne musíme staviť na prevenciu. Násilie nie je otázka súkromia, tam sa dá reagovať len politicky. Ďakujem pekne. A teraz dostanú slovo liberáli. Pani Parvanová má slovo. Dve minúty. Nech sa páči. Vážená pani komisárka, vážení kolegovia, v prvom rade by som chcela poďakovať Srovodajkyni za dobrú prácu, ktorú dosiahla a určite um, sa nevzdáme tohto nášho úsilia. Európsky parlament žiada o okamžité konanie v boji proti páchaniu e, násilia na ženách. Je to skutočne urgentné. Komisia musí uznať, že všetky argumenty naznačujú, že celoeurópske opatrenia a nástroje musia byť čo najskôr prijaté. Vieme, že v Únii sú rôzne diskrepancie medzi jednotlivými členskými štátmi. Legislatíva na boja, boj proti násilu páchanom na ženách. Minulý e, rok sa urobila štúdia realizovateľnosti, kde sa ukázalo, aký je prístup napríklad tým ochranným opatreniam a alebo rôznym službám a expertným, eh, expertnej pomoci eh, zo strany úradov. Máme eh, oficiálny politický rámec na úrovni EÚ a je to nielen v tej charte, ktorú ste predložili minulý rok, ale je to aj v tom oznámení k štokholmskému programu. Napriek tomu viacero členské štáty nedokázali prijať efektívnu legislatívnu ochranu žien pred všetkými formami násilia a diskriminácie a vidíme, že kľúčové hodnoty našej únie sa neuplatňujú ani na polovicu Eh, jej občanov. Takže očakávame, že komisia predloží eh, primerané legislatívne návrhy. Eh, musí byť vypracovaný súbor minimálnych požiadaviek, ktorý bude zapracovaný do legislatívnych aktov, ktoré by mali byť súčasťou komplexnej stratégie, ktorá bude riešiť všetky formy rodového násilia. Táto stratégia a politická iniciatíva by mala byť doplnená aj Eh, aktivitami na eh, osvetu. A mám na mysli napríklad Európsky rok na boj proti všetkým formám násilia páchaného na ženách, eh, na ktorý momentálne zbierame podpisy našich občanov. No a napokon, čo sa týka našich zakladajúcich princípov, ktoré sú stanovené aj v zmluve a ktoré a ku ktorým sa aj vaša strana už vyjadrila. Očakávame dnes jasnú odpoveď na to, že kedy a ako komisia očakáva, že predloží primerané opatrenie na vašej úrovni. Ďakujem. Köszönöm szépen, képviselőnő. Most... Ďakujem, pani Pavanova. A teraz dostanú slovo e, zelený a pani Cornelisen. Thank you, Mr. Chair. Uh, Ďakujem, pán predseda. Som rada, že boj e, proti uh, rodovému násiliu je prioritou pre Európsku komisiu ako Európsky parlament. Je to teda náš spoločný cieľ, ako dosiahnuť v nadchádzajúcich rokoch pokrok. Dúfam, že táto správa sa bude považovať za dôležitý e, príspevok k balíku pre obete, ktorý nám e, slúbila komisia a dúfam, že tento balík bude jeden z aspektov celo európskej komplexnej stratégie, e, kde bude obsiahnutá podpora obetiam, ale aj ďalšie aspekty boja proti násiliu. Potrebujeme napríklad minimálnu úroveň asistenčných služieb. Každá žena by mala mať prístup k chránenému bývaniu, k bezplatnej právnej pomoci a k psychologickej pomoci. Napríklad e, musíme chrániť aj e, ženy imigrantky, ktoré nemajú napríklad nezávislé pobytové povolenie a sú teda o, mimoriadne zraniteľné. Táto správa v sebe obsahuje rôzne dôležité aspekty a my ako zelení dúfame, že budeme môcť ich odhlasovať. Avšak, ak e, bod preambulej e, G a 19 ostanú, e, kde je prostitúcia považovaná za porušenie ľudských e, práv a nerozlišuje sa medzi dobrovoľnou a nedobrovoľnou prostitúciou, budeme sa musieť hlasovania zdržať. Dúfame, že to až tak ďaleko nedôjde a že bude mať silnú správu, ktorá sa získa širokú podporu a bude to príspevok z našej strany k tomto spoločnom boji. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo pani Češková. Dve minúty, nech sa páči. ECR. Vážený, pane pred... Vážený pán predseda, vítam túto správu Európskeho parlamentu z vlastnej iniciatívy a myslím si, že členské krajiny musia zaviesť právne predpisy, ktoré majú zastaviť násilie páchané na ženách Veľmi e, závažnou formou takéhoto násilia je domáce násilie. Toto násilie je e, problém, ktorý nie je iba súkromnou záležitosťou rodiny. Skupina ECR e, sa zaviazala podporovať rodiny a predovšetkým deti a s tým, závisí, s tým súvisí aj problém domáceho násilia. To má katastrofálne dôsledky na všetkých členov, hlavne na deti Deti, ktoré sú opakovane svetkami takéhoto domáceho násilia, potom e, príjmajú násilie ako obi- e, priateľnú formu násilia a je pravdepodobné, že sami budú páchať e, násilie buď v škole alebo neskôr v živote. Násilie páchané na ženách podľa mňa odráža a posiluje posilňuje nerovnosti medzi mužmi a ženami a utvára aj postavenie žien v spoločnosti. Takéto ženy sa potom dostávajú do ekonomickej závislosti a sú taktiež vystavené psychickému tlaku. Páchateľa je potrebné venovať náležitú príležitosť tomuto násiliu s cieľom odhaliť ho a pomôcť obetiam takže nám ako deťom. Je potrebné zvyšovať povedomie o výskyte tohto násilia, je potrebné viesť celospoločenskú diskusiu a taktiež viesť osvetové e, kampane. Ženy často zo strachu o sebe alebo o deti nerady hovoria o týchto traumatizujúcich zážitkoch spoločnosti. A preto podporujem aj zavedenie Európskeho ochranného príkazu, ktorý okrem iného by mohol na európskej úrovni pomôcť obetiam domáceho násilia, ale samozrejme musí tu byť e, solidný právny základ. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz Dostane slovo pani Figueiredo za GUE NGL na minutu. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa je významná a prichádza s novým celkovým politickým prístupom zameranom eh, proti rodovým eh, nerovnostiam Hovorí sa tu aj o trestnoprávnych opatreniach a o preventívnych a ochranných e, opatreniach v prospech žien. Hovorí sa tu o potrebe zaručiť emancipáciu žien. Treba teda bojovať proti neistej práce, proti chudobe, proti nezamestnanosti. Ide o to, aby si ženy mohli slobodne rozhodnúť o tom, ako chcú žiť. Žiaľ, často to e, dneska tak nie je a ženy musia e, byť závislé, niekedy to zachádza až do prostitúcie alebo to naberá formu domáceho násilia Eh, ale za iných okolností by to bolo nepriateľné pre tieto ženy a preto je dôležité prejsť od slov k činom a ukončiť toto násilie, ktoré eh, predstavuje najzávažnejšiu formu násilia eh, v oblasti ľudských práv. My nemôžeme naďalej e, akceptovať e, toto násilie, ktoré má negatívny dopad aj na deti a v časoch hospodárskej krízy toto násilie ešte len e, rastie a preto sa obraciame na komisiu a chceme, aby bola spustená nejaká konkrétna činnosť. Obraciame sa aj na členské krajiny, aby naozaj konali v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Teraz za v mene jednotlivých rečníkov dostane najskôr pani Matera na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, vážení kolegovia, for, uh, boj proti všetkým formám násilia páchanom na ženách predstavuje jednu z hlavných eh, priorít maďarského predsedníctva, preto chcem dlhodobé opatrenia v oblasti politickej, sociálnej a právnej. Eh, ide o to odstrániť takúto formu násilia a dopracovať sa k skutočnej rovnosti medzi pohlaviami. Spolu s ostatnými kolegami tohto parlamentu som sa eh, pokúsila zorganizovať Európsky rok boja proti násiliu páchanom na ženách. Išlo o to zvyšiť povedomie európskych občanov. Myslím si, že akčný plán 2010-2015 Európskej komisie uznáva, že treba všetkými možnými spôsobmi bojovať proti tomuto násiliu. Je to výrazný krok vpred, ktorý by sa mal aj pretaviť do konkrétnych, konkrétnych činov. My ešte stále čakáme na um, strategický Plán, ktorý nám komisia oznámila na tento rok, mal by obsahovať e, konkrétne právne opatrenia e, a to s cieľom zaručiť dostatočnú ochranu obetiam v rámci národných e, právnych systémov Zdá sa, že štvrtina žien minimálne raz za život zažila e, násilie a odhaduje sa, že pol milióna žien v Európe e, je e, zmrzačených v oblasti pohlavných orgánov a to je veľmi znepokojujúci fenomén. Treba bezpodmienečne konať rýchle aj európske inštitúcie. Násilie páchané na ženách má negatívny dopad na celú rodinu. Ženy e, matky už nie sú eh, oázou bezpečia pre deti a deti sú potom nepriamo obeťami tohto násilia. E, je to však fenomén, ktorý sa ťažko dá odhaliť, pretože ženy obete často sa hambia a e, neodvážia sa priznať e, úradom, že sú obeťami takéhoto násilia. Takže inštitúcie samozrejme to uznáva majú dôležitú úlohu, ale nevyhnutnú a tak ako povedali predrečníci, treba za každú cenu ukončiť toto násilie. Čím skôr, tým tým lepšie. Ďakujem pekne a teraz ešte me, e, pani Estrela na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tieňová spravodajkyňa Chcem zablahoželať eh, spravodajkyni za túto vynikajúcu správu. Zaslúži si podporu mojej politickej skupiny. Už sa hovorilo, že násilie páchané na ženách predstavuje eh, naozaj eh, jasné pošliapávanie ľudských práv. Vieme, že obete takéhoto násilia sú nútené vzdať sa mnohých základných práv. A tieto obete sú zraniteľné aj pred ďalšími e, ehm, pošliapavaňmi. Ja som nedávno bola v jednom chránenom bývaní e, u mňa v Portugalsku, hovorila som s týmito ženami a niektoré hovorili o tom, aký je ťažký ich údel. A až na základe tlaku zo strany detí sa ženy odhodlali e, vlastne priznať, že sú obeťami násilia. Ďalšie ženy mi povedali, že, e, že, že ich deti, keď už boli plnoleté, boli udať e, páchateľov toho násilia. Ale obeťami sú naďalej ženy, No a sú to tieto ženy, ktorí musia opustiť domov a e, taktiež sú im odňaté deti. E, to sa mi nezdá byť priateľné. Ženy nemôžu byť e, obeťami ani e, takýchto situácií. Naozaj je to niečo, čo je polutovania hodné, je to taktiež útok na samotnú demokraciu, pretože tieto ženy už nemajú ani e, občianské práva a preto spoločne musíme bojovať proti tomuto zlu. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Vojčechovský. Konečne e, jeden muž, ktorý sa e, vyjadrí k tejto téme. Nech sa páči na dve minúty. Przemocą vôbec kobiet máme na Ďakujem. Boj proti násiliu, e, ktorým sú vystavené ženy. Zväčša takéto e, násilie sa týka e, domácnosti, domova tých žien. A to si zasluhuje riešenie aj v právnom systéme. Pri mne súhlasím so závermi pani Svensson. Ja by som chcel uviesť ešte ďalšiu formu násilia. E, je to e, taká situácia, keď štát odoberá deti e, matkám a to je snad najhoršia forma násilia voči ženám, odobranie dieťaťa a často zo smiešných dôvodov Nedávno sme počuli o prípade, kedy súd odňal dieťa matke z dôvodu, že matka sa príliš často modlila, alebo je to z toho dôvodu, že rodičia sú príliš chudobní. Namiesto toho, aby sa riešila situácia rodičov, tak deti sú odňaté alebo deti sú odňaté, ak sa rodičia často hádajú Jednoducho tých prípadov je veľmi veľa, keď sú deti odopraté či e, policajnými zložkami alebo inými e, justičnými zložkami. Zdá sa, že až príliš štát zasahuje do e, rodinnej klímy a to pod rúškom legislatívy. Ehm, jednoducho odoberie sa dieťa matke a matka je bez dieťaťa a dieťa je bez matky. A ehm, dôvodom pre takýto počin ehm, by nemal byť jednoducho len chodoba rodiny alebo matky a jednoducho e, riešenie je často, e, často zhorší situáciu oproti e, východiskovej situácii. Pani Žesklevská, dve minúty. Teším sa tomu, že parlament by mal schvalovať správu, ktorá sa týka práve násilia voči ženám Domnievame sa, že e, takéto správa veľmi napomôže e, účinnému boju proti násiliu a je jasné, že len integrovaný postup v rovine e, politickej, právnej, spoločenskej, vzdelávacej prinesie nejaké ovocie. A my očakávame taký návrh smernice, ktorý sa bude venovať boju proti násiliu a veríme, že komisia čo najskôr koncipuje takýto návrh. Ešte mám dve poznámky. Je veľmi dôležité, aby násilie voči ženám eh, nebolo vnímané ako čosi zlé len z pohľadu ženy alebo z pohľadu rodiny. Sú tu aj skutočne ekonomické náklady, ktoré s tým súvisia po druhé, nemali by sme sa venovať len samotnej otázke boja proti e, násiliu, ale aj potieranie určitým, e, určitým e, formám cho, chovania, správania sa. Objavujú sa určité nezdravé formy a jednoducho treba sa zamerať na mladých ľudí, aby boli vychovávaní tak, že e, chápajú, chápu ako samozrejmosť e, rovnoprávnosť ľudí. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za predloženie takejto významnej správy a nepochybujem o tom, že táto správa je prvým krokom, e, po ktorom budú nasledovať ďalšie. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo pani Boskurt. 1,5 minúty. Pani Emin Boskurt, sedím tu hore. V štokholmskom programe komisia oznámila celý súbor opatrení zameraných na potieranie násilia voči ženám a vlastne táto správa načrtáva určitú stratégiu. Bezpečnosť je veľmi dôležitá, predovšetkým pri tých najslabších spoločností. Určite sa vzťahuje na veľkú skupinu žien, ktoré sú e, vystavené pretrvávajúcim e, vplyvom, ako je E, mrzačenie pohlavných orgánov, ako sú nútené sobáče. Jednoducho potrebujeme tomuto venovať väčšiu pozornosť, potrebujeme tomu venovať e, širší prieskum a preto komisia by čo najskôr mala koncipovať európsku stratégiu zameranú na potieranie e, násilia voči ženám. A treba venovať pozornosť tradične škodlivým postupom a treba tak učiniť e, nie v roku 2013 alebo neskôr, ale už zajtra. Európsky ochranný príkazateľ nebol uplatnený a e, toto je nežiaduce. Ďakujem pekne. A ďalším na zozname e, by mal byť pán Šimanský, ale nevidím ho. Ale predsa len je tu. Ďakujem. E, v súvislosti s tým, čo povedali predrečníci, aj s tým, čo povedala spravodajkyňa e, pani Svensson, treba konštatovať, že e, v spoločenskom živote sa pretrvávajúce prejavuje násilie voči ženám. Súvisí to zväčša s tým, že ženy sú na tom materiálne horšie zväčša majú nižšie e, vzdelanie, e, menšiu šancu e, zamestnať sa, nižšie sociálne postavenie. Avšak na druhej strane sú to ženy, ktoré nesú tú zodpovednú úlohu výchovy rodenia a výchovy detí. A zdá sa, že práve toto nie je dostatočne podporované zo strany štátov štátnych orgánov. Hm, treba skutočne často zlepšiť aj sociálne opatrenia, pretože inak to uvrháva ženy do závislosti hm, od hm, muža treba skutočne akýmsi ekvivalentným spôsobom zohľadniť tie roky života ženy, ktoré sú venované výchove detí No a musíme si uvedomiť aj špecifika demografickej situácie v Európe. A určite takéto kroky by mohli prispieť k zníženiu rozsahu e, násilia voči ženám. Ekonomická závislosť žien na mužoch je jedným z faktorov ovplyvňujúcich pasivitu žien aj to, že e, často e, výrazne majú veľkú schopnosť tolerovať veľkú mieru e, násilia, ktoré na nich páchajú im blízky muži. Čiže ženy sa takto ocitajú vo veľmi zložitej situácii. Som povďačný spravodajkyni za to, že tento problém podchytila a navrhla mnoho opatrení. Teraz dáme slovo Pani Bauer. Dve minúty. Ďakujem pekne za slovo a ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni za túto výbornú správu. Považujem to za veľmi dôležitý spoločenský problém. v Európe sme si ako sa zvykli na to, že Veľa sa e, e, začne robiť vtedy, e, keď sa nejaká téma identifikuje ako ekonomický problém, ale tá dnešná téma hovorí o tom, že aj násilie voči ženám má svoju cenovku. Ide o miliardy eur toto násilie sa objavuje vo všetkých formách, na všetkých úrovniach. Týka sa aj vzdelaných, aj nevzdelaných, aj bohatých, aj chudobných. A e, skutočne každoročne stovky žien e, e, sú vystavené závažným formám násilia. V Európe sa, sa prejavujú rôzne formy násilia voči ženám. U, u, už mnohí predrečníci o nich hovorili. A je to často preto, že ženy ako si stratia nejaké sebavedomie, často sú úplnej závislosti od ich manželov a súvisí to aj trošku s tým, že neexistuje skutočný právny základ, ktorý by nám umožňoval e, akcelerovať kroky v tejto oblasti e, e, jednotlivé právne systémy v EÚ nie sú harmonizované, ale predsa len sa núka akýsi spoločný postup založený na vzájomnej výmene informácií. Treba si uvedomiť, že často ide o trestné činy, a e, existujú aj členské štáty, kde násilie voči ženám nie, e, nepredstavuje e, trestný čin. A z tohto dôvodu aj iných je veľmi dôležitá spolupráca na európskej úrovni a potrebujeme naliehavo túto európsku stratégiu. Ďakujem pekne. Pani Kosta má slovo. 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni pani Svensson. Vieme, že e, e, e, boj proti násiliu voči ženám narastá v rámci EÚ. K tomuto sa vyjadruje aj správa pani Svensson a je to koncipované ako určitá stratégia, domáce násilie, mrzačenie pohľavných orgánov a, a ďalšie prejavy E, na zastrašovania žien, násilia voči ženám, ale napríklad aj taká, taká forma ako tlak na tehotné ženy, aby vlastne sa vzdali svojho pracovného miesta. E, to sa napríklad objavilo v Taliansku. No a Existujú viaceré uznesenia ohľadom obchodovania s ľudskými bytostiami aj ohľadom ďalších súvisiacich tém. E, a to nám núka platformu na to, aby sa zbližovali postupy členských štátov práve v tejto oblasti násilia voči ženám a deťom. A toto by, e, toto by malo konštituovať trestné činy. E, tieto zraniteľné skupiny e, si zasluhujú právnu ochranu, mnohé mimovládne orgány, ale aj mnohé štátne orgány vlastne majú na to štatistiky a predsa existujú preventívne mechanizmy, ktoré by mohli napomôcť zníženiu násilia voči ženám aj v Európskom parlamente e, e, sa ozýva taký spoločný hlas a ja dávam svoje meno k tej e, deklarácii, ktorá vyzýva k Európskemu roku a boja proti násiliu voči ženám. Ďakujem. A teraz má slovo pani Bastos na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka, dámy a páni. Násilie páchané na ženách je veľmi vážnym eh, zločinom eh, proti ľudským právam. Všetci to vieme. Je to starý problém. Je to problém, ktorý sa týka všetkých krajín. Krajín, ktoré sú rozvinuté aj rozvojové. Stáva sa to v rodinách, stáva sa to vo všetkých spoločenských vrstvách, ale e, najmä v tých najchudobnejších vrstvách spoločnosti. Je to problém e, pre rodiny na všetkých úrovniach spoločnosti bez ohľadu na úroveň vzdelania alebo príjmov. E, týka sa to asi petiny žien v Európe, ktoré boli obeťami fyzického násilia aspoň raz počas svojho dospelého života. Naša priorita teda je podporiť ženy, ktoré sú obeťami násilia a v tejto správe e, predkladáme celý e, rád e, nástrojov opatrení, iniciatív, aby sa skutočne tieto trestné činy vyšetrili, aby bolo chránené bývanie pre tieto ženy a aby bola aj núdzová telefónna linka, kam by sa tieto ženy mohli obrátiť. No a samozrejme, aby takéto trestné činy boli primerane trestané. A v prvom rade potrebujeme poskytnúť podporu ženám, ktoré sa stali obeťami. Ale uvedomme si, že aj spoločnosť platí vysokú cenu za uh, tento jav. Tento jav má veľ, si vyžaduje veľkú sociál, spoločenskú a politickú mobilizáciu a úsilie, aby sme podporili uh, obete, uh, ktoré by uh, mali prijať opatrenia proti takémuto násiliu. Chceme, aby Európsky rok Eh, zvýšil povedomie v spoločnosti o tomto jave, ktorý je taký škodlivý. Eh, ďakujem pekne. A slovo má pani je na 1,5 minúty. Eh, ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem Eva Brit Svensson za túto dobrú správu. Táto správa poskytuje veľmi dobrý obraz ohľadne porušenia ľudských práv žien a ukazuje sa, že tieto eh, porušenia nepoznajú žiadne zemepisné, kultúrne alebo spoločenské hranice. Európska komisia by mala vypracovať stratégiu na boj proti násiliu páchanom na ženách a to čo najskôr. preto vyzývam komisiu, aby okamžite začala konať a aby zverejnila túto stratégiu v čo najbližšej budúcnosti. Rodové násilie eh, v sebe obsahuje vykoristovanie, obchodovanie s ľuďmi, nútené manželstva, zmezačovanie pohľadných orgánov a všetky tieto trestné činy majú nezvratiteľný dopad na eh, fyzické a duševné zdravie žien, preto treba Eh, prikladať väčší význam aj eh, výchove vzdelávaniu pracovníkov v zdravotníctve, v polícii, v súdnictve, aby sme efektívne mohli bojovať proti tomuto násilu páchanom na ženách. Chcela by som poďakovať aj pani Malmströmovej za jej podporu pre mimovládne organizácie, ktoré pácha, eh, pracujú v tejto oblasti.

Catch the Eye postupu. 15 sa prihlásili o slovo. Ide totiž to o veľmi dôležitú tému. No a vzhľadom na to, že ten časový sklad nie je až taký výrazný, tak dostane... Wigner, Meissner, Nikolaj, Vertman, Morvai képviselőknek, akiknek nem adom meg, azoknak nem, azoknak azért, mert már... Nebudem uh, naozaj vymenovať všetky mená, uh, teda hlavne tých, ktorí sa už dnes vyjadrili. Už aj tak dáme priestor viacerým. Najskôr pán Kelly na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poukázať na dva Eh, aspekty násilie páchané na ženách a potom eh, taktiež eh, pozícia mužov, ktorí pracujú, dajme tomu, v hotelových zariadeniach. Akákoľvek forma násilia je nepriateľná a musí to byť zameranie aj vzdelávania mladých mužov aby bolo jasné, že zdvihnúť ruku na ženu je niečo, čo je úplné tabu a nie niečo priateľné, tak ako to môžeme vidieť e, vo filmoch alebo v niektorých domácnostiach. A potom úloha e, mužov, ktorí e, pracujú v hoteloch, išlo napríklad o vraždu počas medových týždňov v hoteli, Ja si myslím, že sa treba pozrieť na e, túto hrozbu, na pravdepodobnosť e, a teda na otázku prístupu mužských pracovníkov hotelov hlavne do ženských izieb. Ďakujem pekne. Prosím, e, rešpektujte tú minútu, ktorú máte k dispozícii. Boli sme veľkorysi, ale teraz dostane slovo pán Tarabela. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vítam túto správu pani Svensson. Hovorí sa tu o potrebe pozrieť sa na e, všetko násilie ako niečo, čo by malo byť kriminalizované. Ja si e, cením to, že EÚ sa skladá z krajín e, s rôznymi tradíciami a kultúrami, ale čo sa týka násilia, tak ma naozaj desí, aké sú rozdiely v zaobchádzaní. Alebo pozrieme sa napríklad na násilie. Všade je to, pardon, znásilňovanie. Nie je to zadefinované všade rovnako napríklad v v Lotyšsku e, znásilnenie medzi e, ženom, manželom a manželkou. To neexistuje a v Slovensku napríklad znásilnenie nejakým predmetom taktiež e, sa nepovažuje za znásilnenie, ale za tým sú zničené životy, takže treba sa pozrieť na definíciu zločinov, pretože keď je to minimálna definícia, tak to znamená zničený život. Takže preto potrebujeme účinnú cestovnú mapu a obraciam sa tu na komisiu. Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník, pani Meissner na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme už jasne e, počuli, že e, násilie paschené na ženách, e, to je skutočné pošliapávanie ľudských práv a taktiež sa hovorilo o tom, že deti sú nepriamo obeťami a niekedy sú dokonca priamo obeťami, pretože väčšinou za potratmi je aj násilie páchané na ženách. Potom je tu aj otázka e, násilnej prostitúcie a e, taktiež vražd z octi, e, aj otázka zmrzačovania pohlavných orgánov. Ja sa chcem poďakovať pani Svensen za to, že hovorí aj o tom, že je tu ohrozená aj samotná rovnosť medzi mužmi a ženami. A vďaka Lisabonskej zmluve máme teraz možnosť mať e, smernicu, spoločný e, právny rámec v EÚ a je to naozaj nutné na to, aby sme sa mohli výrazne posunúť vpred, pretože je to cezhraničný problém, ktorý musíme, proti ktorému musíme bojovať. Ďakujem pekne. Teraz pani Wertmann Kohl na minútu. Násilie na ženách eh, sa vyskytuje v mnohých formách a je to medzinárodný problém, ktorý svetové spoločenstvo ešte stále nedostalo pod kontrolu. Násilie znamená eh, ohroziť zdravie, dôstojnosť, bezpečnosť a slobodnú vôľu obete. A v dôsledku toho dotknuté ženy sú obmedzené v účasti na spoločenskom živote ako aj pracovnom živote. Okrem toho, že násilie proti ženám je aj spoločenským problémom. E, keď sa pozrieme napríklad na e, náklady, ktoré z toho vyplývajú v zdravotníctve a v, e, v spravodlivosti. V, vo vlastných štyroch ženách, stenách sú ženy najohrozenejšie. A najčastejším Ehm, problémom je práve toto násilie na ženách a nie je to skutočne nejaký malý priestupok. Treba postupovať proti akékoľvek forme e, násilia páchaného na ženách a tu musí pristúpiť k činom aj Európska únia. Ďakujem a slovo má pán poslanec Mikolášik. Domnule președinte, în calitatea mea de raportor din umbră doresc ehm, să Mikolášik. Mikolášik

Chcem sa poďakovať za slovo. E, tie prejavy, e, ktoré sa objavujú, e, sú prejavy, ktoré často nie sú trestané, aj keď často sa objavujú v konfliktných situáciách. Existujú štáty, v ktorých, e, e, v ktorých sú e, rôzne formy prostitúcia, mrzačenie pohlavných orgánov, násilie partnerov, násilie partnerom a to sa vzťahuje na dospelé ženy aj na dievčata. Európska únia musí podniknúť ďalšie kroky v prospech toho, aby boli k dispozícii plnohodnotné štatistické výkazy aby skutočne bolo možné e, jasne identifikovať násilie, ktoré je e, rodovo špecifické. Okrem toho e, treba venovať pozornosť Európskej agentúre pre rovnoprávnosť pre rodovú rovnosť. Ďakujem. Teraz má slovo pani Nikolaj. Ďakujem za slovo. Ja som tieňová spravodajkynia a touto cestou sa chcem e, poďakovať e, spravodajkyni za e, výborne odvedenú prácu. Mali by sme sa odpichnúť od formálnej diskusie o tejto téme a prejsť ku koncentrovaným a adresným činom k tomuto by sme mali postúpiť. Ak nebudú konkrétne e, činy a kroky, tak e, je úplne zbytačná e, formálna diskusia. Hospodárske náklady nasilia voči ženám je téma, ktorá bola dlho v úzadí. A skutočne sa venovalo tomuto aspektu veľmi malá pozornosť ale v období hospodárskej a finančnej krízy si zasluhuje pozornosť aj tieto náklady, náklady, ktoré predstavuje stovky miliónov v, v spôsobených škodách. E, čiže treba sa venovať aj tej hospodárskej otázke, politickej a spoločenskej e, otázke. Ďakujem. A teraz pani Morvaj. Jedna minúta. Ďakujem pekne. Čo to... Chcem sa poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla na túto správu. Som hrdá na to, že táto správa sa e, vôbec koncipovala a napokon, že nadobudla takú e, výbornú podobu je dôležité, aby skutočne tá správa jasne povedala, že doteraz sa toho urobilo primalo v tejto oblasti. Potrebujeme mať akési jednotnú, jednotnú úpravu v, rámcu, e, v rámci EÚ. Veď treba si uvedomiť, že peniaze európskych daňových poplatníkov sa používajú na to, aby sa uhradilo odškodnenie za toto násilie. Čiže je tu aj ten finančný rozmer a je veľmi dôležité dbať o to, aby ženy, ktoré sú e, obeťami násilia, aby mali možnosti e, nájsť si prístrešok, azylové domy a tak ďalej. Treba pomáhať ženám aj e, pri rôznych správnych konaniach. V Maďarsku sme realizovali viacero krokov, napríklad práca s prostitútkami a e, venovali sme sa otázke, do akej miery štát pomáha alebo nepomáha takýmto ohrozeným skupinám. Pán Luhan, máte slovo. E, pani komisárka, vážené dámy a páni, táto správa poukazuje na to, že treba zdvojnásobiť naše úsilie a chceme e, účinne bojovať proti násiliu voči ženám a musíme bojovať účinne na európskej úrovni. Program DAFNE musí byť posilnený a vo všetkých štátoch, kde e, sa objavujú pre, takéto prejavy násilia, aby mali e, podniknúť nevyhnutné kroky. Mnoho ľudí dnes trpí psychickými problémami a často takéto problémy vedú prejavom násilia. Musíme spolupracovať s policajnými zložkami v EÚ. Musíme e, sa snažiť jasne vymedziť tento fenomén a aj e, použiť cieľené nástroje naň. Štokholmský program sa tiež zaoberá touto problematikou. Naše úsilie e, musí byť podporené aj finančne a to nielen v rozsahu programu DAFNE. Ďakujem. A teraz pani Regner má slovo. Ďakujem. Ďakujem, pán. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, keď ide o otázky rovnoprávnosti, tak Európska únia určite bola priekopníkom, takisto ako aj v boji proti násiliu páchanom na ženách. E, okrem všetkých hrôz to násilie aj veľmi drahé. 300, 33 miliard eur ročne stojí riešiť následky tohto násilia. A tomu zodpovedá aj to, eh, alebo ako môžeme postupovať proti všetkým tým, ktorí sú eh, ktorí hovoria, že tento katalóg opatrení bude mnoho stáť. Je potrebný. Treba školiť policajtov, zdravotnícky personál, sudcov. To všetko je v tej správe uvedené a podľa toho e, chcem aj e, naozaj e, poďakovať spravodajkyni za to, že všetko to uviedla vo svojej správe. Je tam však jedna taká malá kvapka blenu a to je, že treba klásť dôraz aj na násilie na pracovisku pretože tu sa to dá trošku skonkretizovať, trošku konkrétnejšie sformulovať. Ďakujem pekne. No a napokon dostáva slovo pani Rojtová. Máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vždy, keď vidíme v médiách príklady zmrzačených žien a detí, klademe si otázku, ako je možné, že okolie o tom akoby nevedelo. A preto je nevyhnutné, aby táto stratégia komisie na boj proti domácemu násiliu obsahovala konkrétne mechanizmy diagnostiky, ktoré budú záväzné pre zdravotnícke zariadenia, ale aj pre sociálnych pracovníkov, aby naozaj bolo možné včas týmto obetiam pomôcť. Násilie motivované náboženskými rituálmi musí byť trestané veľmi vysokými trestnými sadzbami, ktoré spoločne s osvetou, vrátanie výuky sudcov e, povedú k nulovej tolerancii v spoločnosti voči takémuto násiliu páchanému na ženách. To sa týka takisto že mrzačenia ženských pohľavných orgánov. Treba myslieť takisto na bezplatný právny servis a sociálnu pomoc pre obete násilia. Chcela by som poďakovať pani Svensson za veľmi pracovitú správu, ale nebudem hlasovať proti článku je odsek 2, pretože tu uvádza právo na žien na usmrtenie plodu a s tým ja nesúhlasím. Týmto končím e, rozprávu a poprosím pani Malmström, aby v mene komisie e, preniesla záverečné slovo. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, ďakujem za veľmi dôležitú diskusiu, rozpravu k téme, ktorá je pre nás mnohých veľmi významná. Ďakujem spravodajkyni za jej významnú správu, ďakujem aj deňovým spravodajcom. Ako som už na úvod povedala, plánujeme e, viaceré opatrenia v tejto súvislosti. E, je tam balík práv obetí, čo je nesmierne dôležité a predložíme to na budúci mesiac. Takisto je tam e, politika rovnosti príležitosti na budovanie povedomia na osvetu a tak ďalej. Takisto veľmi úzko, veľmi pozorne Sledujeme, čo sa deje v Rade Európy, kde je, sa pracuje na dohovore eh, na ochranu ľudských eh, práv žien, na boj proti obchodovaniu eh, a v končnom dôsledku by to mohlo byť právne záväzné aj v oblastiach, kde má kompetencie EÚ. Chcela by som spomenúť ďalšie dva návrhy, ktoré sme prijali, ktoré ste prijali vy. Je to smernica o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, kde sú preventívne, ale aj podporné opatrenia e, pre ženy a deti, ktoré sú e, obeťami obchodovania napríklad za účelom sexuálneho zneužívania. Takisto v balíku o azile e, sa mimoriadne zohľadňujú zraniteľné osoby v azylovom konaní, napríklad ženy, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia a tak ďalej. Problém, ako ste všetci spomínali, a je strašné, že ženy a dievčatá v EÚ sa toho musia dennodenne báť, e, boja sa sexuálneho zneužívania, znásilňovania a násilia e, zo strany ľudí, ktorí by im mali byť najbližší, sú to ich partneri, manželia a tak ďalej. Takže musíme naozaj sa e, prepracovať ku konkrétnym výsledkom, pretože to je skutočne otrasné porušenie ľudských práv. Chcela by som zablahoželať e, tým pár z vás mužom, ktorí ste tu odvážne prispeli do tejto rozpravy, pretože otázka e, e, tohto násilia to nie je len otázka pre ženy, je to otázka ľudských práv a musíme spolu muži a ženy bojovať proti tomuto strašnému javu. Musíme spolupracovať, musíme sa dopracovať v Európe, kde ženy a dievčatá sa nemusia obávať násilia len preto, že sú tak povede z toho nesprávneho pohľavia. Ďakujem, pán predsedajúci. Thank you, Mrs. Commissioner. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz pani Svensson spravodajkyňa. Nech sa páči. Ja Ďakujem. Na úvod by som chcela poďakovať kolegom za veľmi mudré slova, ktoré zazneli v debate, v rozprave a hlavne e, ten záver, že všetci kolegovia musíme e, bojovať proti tomuto javu. Komisii by som chcela povedať, že sa tešíme na balík e, týkajúci sa práv obeti, aby sa ďalej podporovali obete, ale je potrebná aj táto smernica na boj proti násiliu. Chcela by som povedať, že netreba súhlasiť s každým slovom v tejto správe, ale je dôležité eh, hlasovať za, aby sme vyslali signál, signál komisii, že je potrebná táto smernica. Je dôležité, aby sme všetkým tým ženám, ktoré eh, žijú v takýchto násilných vzťahoch, aby sme im ukázali, že sa nesmaja, nesmú hambiť alebo cítiť vinnými. Eh, že mm, keď budeme hlasovať za túto správu, tak e, vinní sú tí, ktorí proti nim páchajú násilie a nie tieto ženy. A na záver by som chcela povedať ešte aj toľko, že je nás mnoho žien, ktoré sme prežili uh, prostredníctvom rôznych opatrení, prostredníctvom sociálnej práce, prostredníctvom práce organizácií žien a je naozaj najvyšší čas, aby nielen oni niesli tú zodpovednosť za to, že pomôžu ženám e, vymaniť sa z tejto kritickej situácie. A je dôležité, aby sme prelomili mlčanie, aby sme ukázali, že je tu podpora e, pre tieto ženy, ktoré sú obeťami. A chcela by som zdôraziť ešte aj význam toho, aby sme poukazovali na tento problém, aby a problém, ktorý sa vyskytuje vo všetkých skupinách spoločnosti. Nie sú to nejaké konkrétne skupiny. Naozaj sa to mm, vyskytuje v celej spoločnosti a naozaj vyzývam poslankyňa a poslancov, aby vyslali ten signál, že nie je to akceptovateľné, aby ženy žili za takýchto podmienok. Ženy sa môžu pre seba a pre svoje deti postarať o dobrý život, ale potrebujú, potrebujú k tomu trošku podpory. Takže ešte raz ďakujem kolegom za uh, vaše silné uh, odhodlanie. Spoločne sa nám to podarí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, ja som veriaci a chcem hovoriť o eh, náboženskom humanizme. Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz a nikdy eh, by nemalo byť prípustné pachať násilie na ženách. Takže týmto končíme túto rozpravu a zajtra budeme hlasovať o 12. hodine. Ďakujem pekne za pozornosť.